Takisto adoptujeme progresívne uznesenie e, nášho kolegu Davida Martina. Pohníme sa s ňou dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Fielner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. Konečne sme sa dohodli a máme dohodu so Signapúrom. Malo to byť veľmi jednoduché, ale trvalo to 10 rokov. Nie je to ich chyba, ale naša. Mnohí kolegovia v tejto snemovni robili maximum, aby zabranili takémuto oneskoreniu, najmä čo sa týka investícií a stále bojujú. Lenže taký dlhý čas e, poškodil obchodnú politiku Európskej únie, pretože sa takto nie celkom pekne správal 10 rokov Singapúr. Áno, je to dobrá dohoda, je to dynamická dohoda. V Ázii je dynamické hospodárstvo a myslíme si, že, že by sme zajtra mali túto dohodu, tieto dohody podporiť. Mnohí ľudia sú proti zo všetkých možných strán snažia sa, e, aby sa zadrhala európska obchodná politika. E, možno by dali prednosť Číne. Myslím si, že to je to najhoršie, čo môžeme v súčasnosti urobiť, čiže mali by sme naozaj získať širokú podporu a opätovne získať dôveru aj tú, čo bola poškodená. Ďakujem pekne a pani Jill má slovo. Vážený Vážená pani komisárka, ja som bola e, súčasťou delegácie do ASEANu. Naozaj táto toto teleso je strategickým partnerom EU. Hovorili sme o rozličných štátnych aktéroch v Singapúre, ďalších aktérov, ako, je, e, ako sú mimovládne organizácie, zastupcovia odborov. Všetky tieto strany podporujú silnú dohodu medzi nami a ich krajinou. Je to mimoriadne dôležité, najmä preto, lebo celkové obchodovanie vo svete je e, v stave tekutého e, plynutia, tzv. flaxu v angličtine. A ja som si plne vedomá toho, že niektorí kolegovia, kolegyne majú výhrady e, pri ratifikácii dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a trvalej udržateľnosti obchodných dohod. Ja chcem počúvať Davida Martina, ktorý spolu so svojím spoluspravodajcom vykonali veľmi dobrú prácu a dali nám záruky, odpovedali na mnohé obavy. Sú tu záväzky zo strany premiéra voči Medzinárodnej organizácii práce. A za e, uzavretie tejto dohody to je vlastne e, určitý porovnávací parameter, ktorý sa tu dosiahol. David, nie, že by som bola e, vo vašom tábore, ale aj niektorí za socialistov a demokratov vítajú tieto dohody. Apelujem na kolegov, aby ju podpísali. Pán Jaroslav Valesa, nech sa páči, máte slovo. Zajtra budeme hlasovať o dohodách, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskych firiem. Budeme podporovať e, normy a hodnoty a európske e, hodnoty, ktoré sa stávajú globálnymi. Musíme dosiahnuť rovnaké pravidlá, keď chceme hrať na tom istom ihrisku e, a zároveň zapracovať ochranu životného prostredia. Niekedy je to náročné pre európske firmy, ale aj tak sme hrdí na to, že stanovujeme štandardy pre celý svet. Naše firmy sa rozrastajú, vyvíjajú, obchodné dohody prispeli k výraznému rastu exportu Európskej únie. A teraz máme najväčšie množstvo preferenčných obchodných dohôd a obchodných doložiek, 70 na piatich kontinentoch. A musíme pamätať aj na to, že vytvárame európske pracovné miesta priamo v Európe týmto spôsobom prostredníctvom takýchto dohôd. A ešte raz chcem povedať, že obchodná dohoda s krajinami ako Japonsko, Singapur alebo Vietnam sú na mieste a máme osoch z takýchto dohôd. Mali by sme e, to využiť aj v budúcnosti. Zajtra dúfam, že odhlasujeme tieto dohody, že zaznie silné áno pre ne. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Francisco Assis. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať. A teraz e, bude predsedať pán Telička. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tieto dohody sú zásadné pre Európsku úniu. Pokiaľ Nechceme ostať e, zahladení sami do seba, ale chceme prispievať pozitívne e, k rozvoju globalizácie. Táto dohoda o partnerstve a voľnom obchode je dobrým začiatkom pre hospodársky rozvoj a politický rozvoj EÚ, o ktorý sa môže zasadiť v tomto kľúčovom kute sveta a má zlepšovať aj vzťahy so Singapurom, pretože umožňa lepšiu spoluprácu v celom rade oblastí. Samozrejme sú tu aj pravidlá, ktoré riadia a regulujú ľudské práva, súdne systémy a máme určité výhrady, ktoré sa týka zdravotných záležitostí a životného prostredia. Ospravedlňujem sa bol som informovaný, že máme sklas 25 minút, to znamená, že budeme musieť dodržiavať rečnícky čas. Ospravedlňujem sa dopredu, takže e, nebudeme v rámci tohto procesu povolovať modré karty. E, takže a teraz pán Peterle jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, a ďakujem kolegovi Davidovi za vynikajúcu správu partnerstvo a spolupráca medzi eh, Európskym spoločenstvom a Singapúrom sa netýka len obchodu, obchodu, ale to je politické partnerstvo, ktoré eh, umožní eh, spoluprácu v rôznych oblastiach a partnerstvo tvára právny rámec pre užšiu spoluprácu, čo buď sa odrazí v medzinárodnej stabilite, bezpečnosti a rozvoji, no a hovorí sa tiež o nových možnostiach spolupráce, ako sú sústrediť na ľudské práva, partnerstva, dodržiavania, dodržiavanie ochrany životného prostredia a zdravia. No a táto dohoda umožní, že sa budeme môcť spoločne venovať boji proti rakovine. No a táto dohoda je precedens pre, za pre, prehlbené, prehlbenú spoluprácu medzi EÚ a Singapúrom a ďalšími štátmi a juhovýchodnej Ázii. Ďakujem pekne, pán Mamikens teraz. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, pán komisár. Táto dohoda je dobrá, vyvážená a e, aj e, singapurský minister zodpovedný za túto agendu prislúbil ju schváliť. E, samozrejme, otázka je, ako bude im aplikácia. Je pravdou, že Singapur je samozrejme hodnotený veľmi vysoko na, v e, rebríčkoch transparentnosti a e, korupcie, avšak e, vníma sa aj ako raj pre bankové tajomstvá. To je niečo, čo musia vyriešiť však jednotlivé členské štáty samozrejme nedávna dohoda medzi Lotyšskom a e, Singapúrom o dvojitom zdaňovaní má práve posilniť zahraničné investície. A samozrejme je tu aj otázka, do akej miery sú investori uzrozumení s týmito štandardami o e, transparentnosti. Je tu aj otázka európskych e, kapacít, do akej miery chceme a vyž budeme vyžadovať veľmi prísne plnenie. Pán Zdrojevský. Začali sme v roku 2014 otázkami, ktoré boli predložené súdnemu dvoru. Dostali sme odpovede v roku 2017 a v roku 2011 a také krajiny ako Vietnam, Indonézia a Filipíny, e, tak ich klub bude rozšírený o novú krajinu, o Singapur. E, musím povedať, e, že som bol rovnako rád, medzi dohodou medzi EÚ a Kanadou. Dohoda o ochrane investícií a predchádzaniu dvojitého zdaňovania nie je prínosná iba pre našich partnerov, ale rovnako aj pre nás. Mali by sme byť radi, pretože Bohužiaľ, e, tieto postupy, ktoré implementujeme, sú veľmi ťažkopádne a ohrozujú Európsku úniu svojím spôsobom. Musíme si položiť otázku, akým spôsobom môžeme tieto postupy urýchliť. E, ďakujem veľmi pekne, pán Busoj. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam túto dohodu a gratulujem aj rokovacím týmom za bilaterálne dohody s Singapur bol spolahlivým politickým partnerom a viac ako 10 tisíc našich e, e, spoločností a dodržiava e, pravidlá a princípy právneho štátu. Je to veľmi významný hub v regióne a vnímam túto dohodu a toto partnerstvo ako veľmi dôležité geostrategické partnerstvo v juhovýchodnej Ázii a pri jednej z najrychlejšie rastúcej rastúcich ekonomikách vo svete. To samozrejme môže otvoriť aj nové príležitosti na vývoz do Singapuru a to, to môže predstavovať navýšenie hospodárstva Európskej únie o 550 miliónov. Ďakujem kolegovia. Teraz eh, prejdeme k spontánnej časti rozpravy kolegovia. Samozrejme, Pán Pospíšil, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme, pani komisárka, že ste dokončali, dokončili prácu na tejto dohode o voľnom obchode. My by sme mali byť lídrom, ktorí podporujú e, v celom svete princípy e, voľného obchodu na rozdiel od súčasnej administratívy Spojených štátov amerických. Mali by sme v budúcnosti ambicioznejší pri vyjednávaní e, týchto dohôd a skrátiť dobu vyjednávania. Doba desiatých rokov, viem, že tam bol posudok Európskeho súdneho dvora aj iné okolnosti, ale naozaj rozmýšľajme o tom, aby sme mohli takéto dohody uzatvárať rýchlejšie. A ja samozrejme dúfam, že táto dohoda povedie k tomu, že uzatvoríme multilaterálnu dohodu v celým ASEANom v tejto oblasti. Takže prosím, eh, len tak ďalej. Voľný obchod má byť ideológiou, ktorú Európska únia bude šíriť po celom svete. A porozmýšľajme nad tým, ako tak urobíme efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Malmström na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedo, za udelenie. Polčák pardon. E, ďakujem veľmi pekne. E, samozrejme, ja tiež verím e, vo voľný obchod bez prekážok, na obchod, ktorý je založený na rovnakých princípoch, či už je to podpora v liberálnom, konzervatívnom smerovaní štátu alebo nie. Obchod, ktorý je založený na férových princípoch, tu by som chcel oceniť spravodajcu a jeho vyjednávací tým. Nesmieme viac strácať čas. Myslím si, že e, vzájomný rešpekt našiel rovnovážnu e, podobu e, a svoje vyjadrenie práve v tejto dohode. Je to dobrá správa pre naše podniky a samozrejme pre naše inštitúcie. Neviem, aká iná dohoda by bola na stole, pokiaľ sa tu opakujú podobné námietky a strácame čas iba vďaka postupom inštitúcií Európskej únie. Preto podporujem tento návrh. Ďakujem, pán Kaputo, na jednu minútu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Posilnenie vzťahov so Singapurom je samozrejme veľmi priaznivé. Otvoria sa nový trh a dávame aj príležitosť zlepšiť stav ľudských práv a samozrejme môžeme tým prispieť aj k k zmierneniu klimatických zmian. Samozrejme sú tu aj niektoré nebezpečné opatrenia, ktoré už boli e, spomenuté pri TTIP, predovšetkým ISDS, ktoré je mm, verejným e, nástrojom, ktoré e, samozrejme rieši spory s investorom a zahraničnou vládou na príslušnom súde a samozrejme chránené prostredie, e, v ktorom sa toto realizuje, nie je priaznivé pre e, základné ľudské práva. Ale samozrejme, tieto podniky by mali platiť e, za takéto porušovanie. Dohoda so Singapurom je samozrejme iba prvou lastovičkou pre bohdúce dohody s Čínou a Mexikom. Pán Marias na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dohoda o obchodnom partnerstve so Singapurom eh, povedie eh, k intenzívnejšiemu obchodu a to znamená eh, aj zvýšený dovoz výrobkov zo Singapúru, pretože Singapurom je takou bránou vývozu z Číny a do Číny Avšak eh, tie eh, produkty, ktoré sú vyrobené v Singapúre, vieme veľmi dobre, ako sú vyrobené. Nestarajú sa o žiadne práva pracovníkov a takýmto spôsobom dampujú ceny. Takže nemáme žiadne ilúzie o nejakom férovom obchode. E, ktorý je nám tu podsúvaný. Myslím si, že to ide proti našim záujmom a ja som proti tomuto ustanoveniu o ISDS, ktoré chráni investorov na úkor jednotlivých štátov. A samozrejme zabudáme úplne na právny štát, ochranu ľudských práv a samozrejme na slobodu vyjadrovania v Singapure. Ďakujeme. Tým sme vyčerpali e, zoznam rečníkov e, v spontánnej časti rozpravy. A teraz komisárka máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, Dámy a páni, mám, dovolte mi zodpovedať pár otázok. Verejný dlh je vylúčený. PA jasne hovorí o tom, že reštrukturalizácia verejného dlhu je vyňatá z ochrany ISDS v Európskej únii už neexistuje. My sme to nahradili eh, na vašu žiadosť a s vašou pomocou. A nahradili sme to eh, novým moderným systémom, ktorý generálny advokát eh, prehlásil za kompatibilný s európskymi právami, prekonáva to mnohé nedostatky ASDS, tu obchodní arbitrátor, transparentnosť, je tu odvolací mechanizmus, sú tu jasné limity na toho, čo môže byť predložené a hovorí to o tom, že štáty majú právo regulovať. Singapur nie je na zozname nespolupracujúcich jurisdikcií pre daňové podvody. Sa je pravda, že ešte tam treba veľa urobiť. Singapur má vytvoriť register na ochranu GIs, čo môžu e, uplatní z tých 196 geografických indikácií. No a to máte dostatočnou, dostatočné plnenie s týmto. No, Singapur ešte musí ratifikovať tri konvencie a dohovory ILO, ale veľmi intenzívne pracuje vláda eh, na tom a v spolupráci s ILO, aby sa zaistilo, že legislatíva bude dodržiavať tieto tri konvencie a že budú ratifikované tak, ako eh, singapurská vláda poslala list o týchto procesoch. Ak a dúfam, že to urobíte a budete hlasovať za eh, túto dohodu, tak príjmete ambicióznu dohodu o voľnom obchode s eh, referenciami, čo môže byť možno referenčným bodom, porovnaním, porovnávacím štandardom pre mnohé ďalšie dohody v tomto regióne. Budete hovoriť za dohodu, ktorá chráni investície. To je ten prístup, ktorý ste vy spolu, pomáhali spoluformovať. Vy pomôžete, budovať vzťahy medzi EU a Singapúrom tak, aby boli pevné na stabilných základoch a vlastne ako bezpečnosť, medziludské kontakty, výskum a tak ďalej cez dohodného partnerstva a bude to tiež prvá dohoda, ktorú podporí Európsky parlament po novej modernej architektúre my týmto rozširujeme okruh priateľov, ktorí to nám sa eh, migrantami, ktoré sú presvedčené o multilateralizme, ktoré sú presvedčené o význame globálnych pravidel a noriem, normách, a, eh, a, ktorými, s ktorými môžeme eh, príjmať spravodlivé obchodné dohody a, a s ktorým budeme prispievať k formovaniu globalizácie. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám spravodajcom, ďakujem vám, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. E, ďakujeme e, za e, tieto veci, aby som tiež chcel oceniť snahy a tiež výsledky. No a na záver, viem, že jeden zo spravodajcov už čerpal svoj čas, čas no slovo dostane pán Martin. Pán Martin, nož ja ani dve minúty nebudem potrebovať. Pozerám sa tu a nevidím nikoho, kto by sa kriticky vyjadril, takže nemusím na nič reagovať. na čo sa týka dohody voľnom obchode, je to dobré pre pracovné miesta, investície, mali by sme to podporiť. Je to najmodernejšia investičná dohoda, ktorú sme kedykoľvek dosiahli. No a, a my sa snažíme angažovať sa podobne s myšľujúcimi krajinami, aby sme zistili, že sa bude aplikovať a, budú aplikovať za, zásady právneho štátu v medzinárodnom obchode a nie nejaké zákony džungle. A musíme to robiť a, týmito týmito odami. No a ďakujem pekne. A ja vidím, že kolega, ktorí kriticky boli, asi tak už opustili miestnosti. Dobre, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Spoločná rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude zajtra. No a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Súčasný negatívny postoj práva žien a rodovej rovnosti v EÚ. Autorom je pán Pimenta López a dostane slovo na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli tejto otázke negatívny postoj k právam žien sa jasne prejavuje. Tieto práva žien boli poškodené za ostatných 10 rokov politika pravice, niektorá prispela k zvýšeniu dôchodkových práv, menila pracovné podmienky a poškodila práva a verejné služby a jak sa zagarantovať starostlivosť o deti, ľudí, ktorí sú chorí a pre starších ľudí. No a to prispelo k situáciám, ktoré znamenajú, že ženy nemôžu sa uplatiť na pracovnom trhu. Je to obrovský tlak na zamestnancov, aby sa vzdali svojich vlastných práv. A kvôli zvyšovaniu bezpečnosti. A je tu ofenzíva proti sexuálnym a reproduktívnym právam. No a to sa uplatňovalo tiež v oblasti interrupcií. Globálna úroveň chudoby a nezamestnanosti, čo sa týka hlavne žien, sú na neudržateľnej úrovni rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami sú neakceptovateľné, neakceptovateľné zvyšenie násilia proti ženám musí tiež byť e, spojené e, s zhoršovaním. Ja videl u nás od začiatku roka 9 e, žien a jedno dieťa bolo zavraždené a sa stali obeťami domáceho násilia. Tieto čísla brutálne vyjadrujú rôzne formy kde existujú sexuálne násilie, obťažovanie na pracovisku, násilie, využívanie a zneužívanie na prostitúciu, boj proti násiliu zákonnými prostriedkami, národne alebo medzinárodne istambulským dohovorom. Napríklad to sú nevyhnutné kroky, ale nestačí to len dať do zákonov. Stačia len politiky, boj proti násilu na ženách úzko súvisí s tým, aby ženské práva boli reálne. My potrebujeme aj podporovať obete, musíme posilniť zariadenia ako ako rôzne ubytovne napríklad, aby ženy boli nezávislé, aby boli v rôznych fázach obnovy života chránené. Naša hospodárska sociálna politika je kľúčom my musíme odstrániť všetky nerovnosti, musíme zlepšiť pracovné podmienky, odstrániť platovú diskrimináciu. Dôležité zaistiť právo, to, aby ženy mohli byť matkami, musíme chrániť zdravie, musíme pomáha, zaistiť pomoc pre deti. ženy vo vyššom veku a všetky obete vrátane obeti prostitúcie a obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania na pracovisku. Boj proti všetkým formám násilia je bojom, ktorý všetci musíme viesť a je to kľúčový aspekt pri dosahovaní rovnosti. Ďakujem pekne. Vítam pani komisárku Jourovú. Nech sa páči, máte slovo. Vážený Pán predsedajúci, ctené poslanky, ctení poslanci, Európa je konfrontovaná s extremistickými trendmi a populistickými trendmi, ktoré sa prevažujú aj sexist, prejavujú aj sexistickými a nenávistnými prejavmi voči ženám. Európska komisia s podporou vysokej predstaviteľky pani Mogherini rodovú rovnosť umiestnila do samotného jadra svojich interných a externých aktivít. Strategické zainteresovanie sa do e, rodovej rovnosti až do roku 2019, e, od roku 2016, bolo našim rámcom pre začlenovanie rodového hľadiska. E, v roku 2019 musíme urobiť inventúru, identifikovať, čo sa neurobilo, čo chýba a definovať priority pre budúcnosť. V tomto kontexte sú názory Európskeho parlamentu pre nás vítané. Takisto vítam dohodu o návrhu na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ktorá poskytuje väčšiu možnosť voľby rodičom, e, keď riešia svoj rodinný a profesný život. Komisia minulý rok prijala aj akčný plán, ktorý začlenuje vyše 20 dohodnutých aktivít. Väčšina týchto aktivít už boli uplatnené v praxi a zostávajúce by sa mali završiť tento rok. Spoľahlivé údaje sú zásadne dôležité pre sledovanie trendov pri rodovej rovnosti v EÚ. Práve preto Eurostat v súčasnosti vyvíja prehľad EÚ o násilí vyplývajúceho z rodového hľadiska a Agentúra pre základné práva v roku 2014 začala takisto pracovať na tejto téme vykoreňovania násilia, rodového násilia. Mm, ukončili sme druhý rok cielených aktivít a osvety. Snažíme sa napredovať, aby Európska únia pristúpila k Istanbulskému dohovoru a aj týmto spôsobom riešila rodové násilie. Dnes 20 členských štátov ratifikovalo túto, tento dohovor, ale ako viete, e, takisto v niektorých krajinách sa postavili e, vlády proti. Je to veľmi dobrá ilustrácia dopadu súčasného e, spätného tlaku, spätnej reakcie voči právam žien tieto opatrenia istambulského dohovoru sa využívajú v širokej verejnej rozprave a musíme sa s nimi konfrontovať, musíme vysvetľovať účel e, dohovoru, že tu ide o boj proti násiliu na ženách, boj proti násiliu doma, v rodinách, voči deťom, aj všetky skryté formy. Táto situácia v niektorých členských štátoch viedla k procesu ratifikácie európskeho pristúpenia k istambulskému dohovoru, ale ak máme do konca mandátu uzavrieť túto tému, e, musíme naozaj stále tvrdiť, že rodová Rovnosť je centrálnou ústrednou pre externé aktivity Európskej únie, nielen pre interné aktivity. Som rada, že tento parlament pochválil medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v téme akčného plánu v oblasti rodovej rovnosti. Ide tu o integritu žien, ich hospodárske a sociálne práva a eliminovanie násilia, ktoré vychádza z rodových aspektov. Európsky strategický prístup k ženám a ich bezpečnosti kombinuje interné a externé politiky a žiada analýzu rodových dôvodov násilia a nerovností, takisto konfliktov, ktoré vznikajú v tejto súvislosti. E, musíme aj pokračovať v úsiliach, ktoré by mali byť trvalo udržateľné. To je jeden z dôvodov, prečo v septembri 2017 EÚ spolu s OSN podpísali iniciatívu o eliminovaní všetkých foriem násilia voči ženám, dievčatám e, na svete. Vďaka inicia- pôvodnému príspevku v rádoch miliónov eur bola táto iniciatíva transformačná pre životy žien a dievčat na celom svete, najmä mladé ženy a dievčatá, ktoré žijú v tých e, okrajových a zraniteľných komunitách a zraniteľných situáciách, e, mali z toho osoch. Rátam s Európskym parlamentom, že bude podporovať naďalej naše úsilia. Ďakujeme pani komisárka. Máme tu teraz rečníkov za politické skupiny na minútu a pol pani Pietikajnen za EPP. Nech sa páči. Spoločnosti, ktoré sú e, dobré, čo sa týka sociálneho štátu a demokracie, otvorenosti a rešpektu. V takýchto spoločnostiach sa zvyčajne ženám darí. A naopak, keď sa darí ženám, aj spoločnosti sa celej darí. Prečo tento spätný tlak voči aktivitám žien? ženy sú takým kanárikom v klietke, nielen e, čo sa týka otázke žien, otázky žien, ale celej, otázok celej spoločnosti. Výskum ukazuje, že keď ženy trpia, aj celá spoločnosť mieni obmedzovať demokraciu a sociálny štát a obmedzuje aj iné aspekty slobody. A ženy nemajú voľbu, nemajú takú slobodu žiadať a zisťovanie, či sú diskriminované ako ženy, alebo či sú diskriminované kvôli niečomu inému, ako podnikateľky, ako robotničky, ako emigrantky, pristahovalkyne, postihnuté. Ženy totiž čelia viac násobnej diskriminácii a celé roky sme v Európe pozorovali tento spätný tlak, túto negatívnu reakciu v niektorých členských štátoch voči právam žien. A ženy sú ľudské bytosti Ľudské práva sa vzťahujú na ľudské bytosti, vrátanie ich sexuálnych a reprodukčných práv. Toto sú všetko súčasti ľudských práv. Práve preto potrebujeme, aby komisia ešte razantnejšie sa vysporiadala s týmito negatívnymi reakciami na aktivity žien. Ďakujeme za skupinu socialistov a demokratov. Na dve minúty dostane slovo pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ďakujem predstaviteľom komisie. Hovoríme tu o negatívnej reakcii na aktivity žien v Európe v oblasti ľudských práv. Hovoríme tu o zdraví, o sexuálnom zdraví a právach súvisiacich so sexuálnym a reproduktívnym zdravím. Nech naše céry nemajú napokon menej práv ako my, matky. Poľsko so svojimi zákonmi proti interrupcii, Maďarsko ktoré e, vyštvalo genderové štúdie z univerzity. Ďalšie krajiny, ktoré neprijali istambulský dohovor, toto sú ultrakonzervatívci. A teraz populistická ľudová strana v Španielsku sa rozhodla, že nebude e, zaručovať penzie žien e, takým spôsobom, že by sa podporovalo to, že majú ženy deti, tak potom ženy deti mať nebudú. To nás vracia späť 35 rokov a právo interrupčné zákony z roku 1985, keď ženy majú nižšie penzie, máme väčšie ťažkosti sa uplatniť na, na dlhú práce, keď sme závislejšie, keď každý deň ženy vraždia, to keď sa stávajú uh, obeťami šovinistického násilia, pašovania ľudských bytostí, ženy jednoducho sa boja niekedy sa vrácať domov. Nemôžeme predtým zatvárať oči. Sú tisícky dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre kampaň ženských organizácií, pre kampaň a súvisiaci generálny štrajk 8. mája. Musíme naplniť ulice našimi požiadavkami za rovnosť žien. To nie je len téma pre ženy, je to nie len boj za feministickú Európu, ale je to e, Európa, ktorá je progresívna, ktorá sa hýbe vpred. Za to sa naozaj bojuje. Ďakujeme. Iba chcem objasniť ešte raz, kolegyne, kolegovia, že spontánnej rozprave síce pokračovať budeme, ale modré karty sa nebudú udeľovať, pretože sme mali 25 minút skos, keď som prišiel za do predsedníckej stoličky. Pani Višnevská dostane teraz slovo na minútu a pol za ECR. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni je jasné, že som za rovnosť, za rovnosť žien, ale nesúhlasím s hlavnými predpokladmi a kľúčovými prvkami tohto uznesenia. Predovšetkým preto, že mieni obmedziť právo na slobodný prejav a preto, že pod kritika istambulského dohovoru a odsudzovanie rodinných politík je obrovským argumentom. Materstvo by malo byť prekažkou, malo byť prekažkou, ktoré zabraňuje ženám v ich profesných kariérach. S takýmto niečím súhlasiť nebudem. Nemôžem s tým súhlasiť a potom nemôžem súhlasiť, pretože sú tu nehorázne apely na ochranu života ako je to proste celé dezinformačné. Nesúhlasím s predpokladom v tomto uznesení, e, ktoré hovorí, že interrupcia alebo práva sexuálnych minorít znamenajú zhoršovanie práv žien. Práve preto navrhujem alternatívu, e, uznesenie, paralelné uznesenie, kde počiarkujem potrebu riešiť e, penzie, dôchodky žien a platy žien, takisto ich e, e, mrzačenie ich pohlavných orgánov, nutené manželstva. Poukazujem na to, že by ženy mali byť aktívnejšie v politickom živote. Ďakujem, ospravedlňujem sa. Za Alde na 2,5 minúty pani Mlinár. Ďakujem, pán predseda. Vážený komisár, ďakujem. Chcem poďakovať E, všetkým tým spravodajcom aj spravodajcovi za spoluprácu. Ženy v Európskej únii naďalej e, čelia obťažovaniu, diskriminácii, čo sa týka prístupu napríklad do politického spoločenského života, taktiež e, na verejných priestranstvách aj doma čelia sexuálnemu obťažovaniu inému násiliu. Vidíme teraz, že sú potlačané práva žien a toto nás všetkých negatívne ovplyvňuje, pretože to, čo sme vydobili za posledných 20 rokov, to je ne, by sme nemali brať ako samozrejmosť. Ultrakonterva, ultrafeministické e, skupiny, ultrakonzervatívne skupiny stále spochybňujú e, našu e, agendu a taktiež je tam lobby proti reprodukčným právam, proti potratom, proti sexuálnym reformám. A tieto útoky ilustrujú do akej miery je veľký tento útok na, eh, rovnova- na rovnoprávnosť pohlaví a taktiež práva žien v Európe. Takže týmto uznesením chceme vyzvať EÚ, aby začala konať. Ja vyzývam Európsku úniu aj členské štáty, aby sa zaviazali k realizácii a podpore ženských práv, aby sa urýchlila implementácia všetkých nástrojov, ktoré podporujú ľudské ženské práva, aby sa práva žien udržali na vrchole našej politickej agendy a taktiež, aby sa investovalo do práv žien a dievčat a taktiež do organizácií organizácií žien a aby sa zaručilo, že národné a regionálne rozpočty budú zahrňať eh, dobre zacielené investície do práv žien, vrátanie investícií do organizácií žien, aby sa o týchto veciach diskutovalo na eh, národnej a regionálnej úrovni, taktiež na medzivládnych konferenciách a taktiež podporujem eh, podfinancovanú, ale zásadnú prácu no, ženskoprávnych aktivistov ich práca je zásadná, pretože chcú šíriť myšlienku rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz za GUE bude hovoriť na minútu pani Björk. Ďakujem. Práva žien sú zásadnou súčasťou demokracie mali by byť samozrejme v 21. storočí, ale napriek tomu tu máme útok na tieto ženské práva. Je to ideologické alebo politické hovoríte o mužoch, o ženách, o rovnoprávnosti. Konzervatívne e, pravicové sily ohrozujú naše práva. Taktiež e, je tu materiálny aspekt, znižuje, zvyšuje sa miera chudoby, znižuje sa miera zamestnanosti žien. Taktiež, čo sa týka prístupu k verejným službám a e, ženskoprávne aktivistky sú napadané napriek tomu, že práva žien neboli vždy samozrejmosťou. Moja mama mi povedala vždy, Malin, situácia sa zlepší, neboj. Ale je treba, bolo treba bojovať napríklad za právo voliť. A my si nemôžeme dovoliť urobiť krok vzad. Musíme požadovať pokrok. Tento feministický boj nikdy neskončí a my neustúpime konzervatívnym silám, nenecháme ich, aby prevzali moc nad našimi životmi. Ďakujem teraz na minútu a pol za zelených pani Reintke. V Bulharsku e, sa e, zásobuje obyvateľstvo falošným informáciám ohľadom istambulského dohovoru a preto vláda je proti ratifikácii tohto dohovoru. Taktiež v Polsku sa hovorí, e, že by sa napríklad katolické ženy mali chrániť proti odnením len metódou vypočtu ovulácie, broj sa proti masturbácii. Boli mnohé štúdie, ktoré chcú E, dokázať negatívny dopad prerušenia tehotenstva. Je tu veľký útok v rámci celej Európy. Všetky výdobytky našich demokratických spoločností sú potlačené, pretože keď to má dopad na ženy, Kontrola nad e, ženským telom je na, e, vr- na e, vrchu neokonzervatívneho kresťanského hnutia. Ohovára sa, je tu teda ohováracia kampaň proti istambulského dohovoru, nenávisné prejavy voči rôznym sexuálnym menšinám a taktiež americké organizácie a ruskí oligarchovia financujú tieto kampane. A čo robíme my? My sme čakali príliš dlho, nič sme nerobili a preto už musíme s týmto skoncovať, treba sa ozvať a treba e, podporiť e, hnutie, ktoré, e, alebo bojovať proti hnutiam, ktoré chcú obmedziť naše práva žien a menšin a rozhodne sme proti patriarchálnemu smeru. Aj v tomto parlamente európsky pardon, prezident, predseda pán Tajany oznámil, že budeme o tejto téme hovoriť, ale my mu, musíme proti tejto téme bojovať. Prepašte, hrešnička bola prerušená. Ďakujeme, pani kolegyňa. Tá teraz pán Šošnier za nezaradených na minútu. Bolo tu povedané, že je nepriateľský prístup k ženským právam, ale kolegyňa, vaše myšlienky nemajú žiadnu cenu. Vy tu hovoríte nezmysly ohľadom nedostatku rovnoprávnosti. Možno skôr je tu nedostatok podpory pre vaše reči, pretože naša spoločnosť podlieha propagande, ukazuje sa tam sexistická vojna, aby sa ukázalo, že X a Y sú, že chromozómy X, X a XY sú rovnaké, ale vytvárajú sa tam problémy, ktoré tu nie sú. Vy tu e, tvrdíte vaše nezmysly a stále nemáte žiadne výsledky e, vašich, e, na vaše výzvy, tak to znamená, že asi nepostupujete správne, že to, čo chcete, nefunguje. Takže aké je zase, aké sú závery, viacej uznesení, viacej nezmyslov a ďalšie požiadavky a ďalšie výzvy a ešte viacej štvete ľudí. Ďakujem. Teraz pani Kozlovská Rajevič na minútu. Ďakujem, pán predseda, kolegovia, dámy a páni. Práva žien boli vždy súčasťou ľudských práv a Európska únia vždy podporovala práva žien, ale toto uznesenie neprišlo len tak z ničoho nič, pretože pravicová revolúcia viedla k zhoršeniu ženských práv a zhoršuje sa taktiež kvalita ľudského, ženského života, čo sa týka zdravia a reprodukcie. Napríklad musia mať predpis na antikoncepčné tabletky, e, organizácie žien nemajú financovanie, všade sú kontroly a štát sa pozera, podozriavo na všetko, čo mu hovorí feministická agenda. Je ťažké žiť v 21. storočí e, Pán komisár, je na čase, aby Európska komisia sa pozrela na túto tému a aby využila všetky možnosti, ktoré má, aby sa tento útok na ženské práva zastavil, aby sa posilnili pro ženské prúdy v EÚ. Ďakujem teraz pani Blinkevičiute. Ďakujem, pán predseda, pán komisár napriek odporúčaniam a právnym stratégiám, ktoré boli schválené, tak v skutočnosti to vyzerá tak, že sme len na pol cesty, čo sa týka rovnoprávnosti pohlaví. A v súčasnosti je pokrok veľmi pomalý a v niektorých oblastiach situácia e, ženských práv sa ešte zhoršila. Predovšetkým sa nám nepodarilo odstrániť násilie na ženách. Toto je jedno z najhorších porušení ľudských práv. Je tu ďalej, naďalej 8 členských štátov, ktoré neratifikovali istambulský dohovor. Znamená to, že v týchto krajinách nie je násilie na ženách, alebo že vlády nemajú politickú vôľu, aby ratifikovali tento dôležitý medzinárodný dokument. Bohužiaľ, naďalej nebol zaznamenaný pokrok pri zbližovaní e, platov mužov a žien. Je tu v niektorých oblastiach rozdiela 40 a taktiež v politike nie, a v rozhodovaní je dostatočný pokrok, pretože ženy naďalej musia bojovať za to, aby dostali v politike rovnaké práve a u nás na Litve vláda neobsahuje ani jednu ženskú ministerku. Ďakujem pani Tomašič. Ďakujem, pán predseda. Diskriminácia žien a systematické znemožňovanie realizácie ich potenciálu. Za to musíme vždy bojovať. A ja, sa, ja som sama bola obeťou kvôli svojmu pohľaviu, obeťou diskriminácie, takže viem, ako to vyzerá. A v tomto zmysle je treba zmeniť spoločnosť tak, aby sa ženy mohli realizovať tak, ako chcú. Niektoré obyvateľské skupiny sú veľmi proti tomuto, ale my musíme samozrejme ženám umožniť slobodný život a pritom musíme si dávať pozor, aby sme to urobili primerane, pretože na jednej strane máme tradicionalistov, na druhej silných feministov a každý má vlastnú agendu a právo na život je taktiež dôležité. Nenarodené dieťa je samozrejme najzraniteľnejšia skupina na svete a, nemô- a nemôže samobojovať o svoje práva. A čo sa týka reproduktívnych a sexuálnych práv, tak e, to tu nemôžete kvôli tomu pošlapať práva nenarodeného dieťaťa. Ďakujem. Kolegovia, ktorí ste to neboli od začiatku, ja som povedal, že máme sklz 35 minút, takže nemôžem z časových dôvodov prijať modré karty. A teraz bude hovoriť pán Urtasun na minútu. Ďakujem. Dostávame sa z hospodárskej krízy, ktorá priniesla jasný, jasnú redukciu ženských práv. Šetrenie išlo ruka v ruke s návratom patriarchálnych vzorcov a taktiež s väčšou nerovnosťou. Teraz tu máme extrémnu pravicu a tieto sily majú obrovský dopad na E, demokratické sily a vidíme jasný útok na práva žien v niektorých krajinách. Dokonca sa spochybňuje existencia zákonov e, o boji proti násilí na žena. Napríklad v Andalúzii sa žiada návrat e, zákona o potrate z roku 1985, ale o čom tu hovoríme? Hovoríme tu o nerovnej spoločnosti, v ktorej sa útočí na ženy. A pani komisárka, je treba mať ambicioznú agendu, čo sa týka rovnoprávnosti, je treba odblokovať všetko to, čo je zablokované na rade, je treba ratifikovať istambulský dohovor, je treba sa mobilizovať aj v uliciach a ja dúfam, že 8. marca bude takáto úspešná mobilizácia, ktorá povedie k lepším právam pre ženy. Ďakujem teraz pani Matera na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dostali sme sa k posledným krokom tejto, tohto funkčného obdobia a chceme to nejak bilancovať. My sme veľmi úsobne pracovali v rámci výboru FEM Európskeho parlamentu, ale nie sme spokojní, pretože článok 8 zmluvy o fungovaní EÚ nebol uplatnený vo všetkých členských štátoch. Napriek úsiliu index nerovnosti e, rodovej nerovnosti naďalej vykazuje veľké disparity. Od, v období 2005-2015 došlo k jeho nedobrému vývoju. To sú smutné údaje a to jasne poukazuje na to, že je nevyhnutné eh, prijať veľké zlepšenia vo všetkých členských štátoch a predovšetkým eh, v tej práci dochádza k značnému ústupu alebo regresu a ženy sú týmto postihnuté najviac eh, v porovnaní s mužmi je takisto odsudenia hodná aj tá kampaň, ktorá je vedená proti istambulskému dohovoru. Stále pretrvávajú prekážky, ktoré sa týkajú definícií a pojmov. Nie je pochopiteľné, ako je možné na úrovni rady s niektorými vládami odmietať. Pán predseda, bohužiaľ, kolegyne, kolegovia, musím vás eh, informovať, že stále meškáme 20-25 minút a v rámci spontánnej rozpravy budem môcť brať len jedného za skupinu pani Šojdrová, pani Ward, pán Jurek a pani Forenza nemám inú možnosť. Teraz dostane slovo pani Het. Minútu. 15 år i Europaparlamentet så har jämställdhet och kvinnors rättigheter varit en av mina absolut rovnaké podmienky a práva žien, to je jedna z najväčších priorít, ktoré ja sledujem a teda rovnosť e, postavenia žien je úplne nevyhnutná v prípade, že majú fungovať všetky členské štáty e, v zmysle zmluv garantujú práva ženám. Skutočnosť, že sa to nedeje v EÚ a v niektorých členských štátoch, e, ma skutočne privádza do zúrivosti. V rámci toho desaťročného obdobia, e, na ktorého konci sa nachádzame, tak boli sme svedkami frontálnych útokov na práva žien. Ideme dozadu, nie dopredu Viaceré členské štáty obmedzujú prístup k reprodukčnému zdraviu. Niektoré organizácie, ktoré pracujú na poli ženských práv, majú obmedzené priestor na fungovanie a čierne na bielom v tejto správe sa hovorí o tom, že v období 2005-2015 došlo len k nepatrnému pokroku. Pre mňa ako feministku je to mimoriadne závažné. Ďakujem, kolegyňa. Pán Sole, minúta. Ďakujem. E, rozdiel medzi platmi 16,5 a 17 alebo 18 čo sa týka dôchodkov a každá tretia e, žena zažila e, nejaké sexuálne alebo iné násilie. A tieto čísla hovoria jasnou rečou. Naďalej sme vzdialení od skutočnej rovnoprávnosti žien a mužov a pravica napriek tomu stále má stále väčšie komplexy a snaží sa bojovať proti zaručeniu práv žien. A taktiež v Španielsku je takáto neofrankistická ultrakonzervatívna pravica, ktorá chce spochybňovať mačistické násilie, hovoria o domácom násilí a e, preháňajú počet falošných oznámení prípadov násilia, ale sú tu ešte stále častejšie útoky na práva žien. Napriek tomu feministická vlna je čoraz silnejšia. Videli sme to minulý rok 8. marca a uvidíme to znovu o pár týždňov. Ďakujem pani Šujica na minútu. Ďakujem pekne. Posilnenie práv žien a zrovnoprávnenie pohľavy alebo eh, rodov, to je jeden zo základných princípov, jedno z základných práv eh, únie. Preto nesúhlasím s tými, ktorí hovoria o nejakých negatívnej reakcii na posilňovanie práv žien. Samozrejme, eh, veľa tomu prispieva aj, prispieva aj tie nenavisné prejavy, ktoré často zaznamenávame. Demokratická spoločnosť sa meria e, podľa, alebo je tak silná, ako sú silné práva žien. Takisto tie úvahy, ktoré pochádzajú od lavice v tom, tejto snemovni, sa mi nezdajú násilie páchané na ženách je takisto veľmi prítomné v spoločnosti a ten boj, ktorý proti tomu vedieme, nie je ideálny. Dokonca aj v krajinách, ktoré už ratifikovali istambulský dohovor či je toto násilie dôsledkom krízy alebo iných fenoménov, musíme každopádne proti tomu bojovať. Máme veľa dokumentov v tomto zmysle, ale veľa sme skutku nespravili. Ďakujem pekne. Skutočnosť, že teraz v roku 2019 nie sme schopní zrovnoprávniť pohľavia, to je smutné, ženy nemajú rovnaké možnosti E, takisto pokiaľ ide o postavenie v rámci inštitúcií, pokiaľ ide o postavenie spoločnosti, pokiaľ ide o ochranu, to nie je na rovnakej úrovni. E, dnes e, sú ženy vystavené rôzne forme diskriminácie, musia si voliť medzi kariérou a rodinou, respektíve rodinou nemôžu mať obe a to je problém, ktorý si vyžaduje riešenie. Táto správa neponúka odpoveď na túto dôležitú otázku. Ja nemôžem súhlasiť eh, s tou definíciou pokroku, ako je to uvedené v tej správe, ani s tým, s tým negatívnou reakciou na to, čo sa deje. Eh, práva, ktoré priznávame, že nám majú byť nadčasové, no samozrejme aj subsidiaritu treba uznať. A napriek všetkým dobrým veciam e, som nie je tak spokojná s touto správou. Teraz e, spontánna rozpráva za politické skupiny e, pani Šojdrová. Ďakujem pekne, dámy a páni. Je fakt, že presadzovanie rovnakých práv, rovnakých šancí je úloha na dlhé obdobie. Diskriminácia je nepripustná, preto by sme mali na európskej úrovni podporiť všetky opatrenia, ktoré povedú k podporeniu postavenia žien v spoločnosti a ktorá umožnia slobodnú voľbu, dôstojné materstvo aj profesnú kariéru. Preto takisto podporujem smernicu, ktorú navrhla pani komisárka ktorá umožní lepšie sledovanie profesného a rodinného života. Je smutné, že táto ústna otázka bola zneužitá na kritiku konzervatívnej politiky. Ako členka kresťanskej demokratickej strany hovorím, že táto politika chráni ženy, chráni nenarodený život, chráni každý život. Preto by sme mali v záujmu, v záujme života podporovať aj túto politiku, ktorá chráni materstvo a rodičovstvo. Ďakujem pekne, pani Ward, minúta. Je dôležité, aby Európsky parlament riešil e, súčasnú negatívnu reakciu e, proti právam žien a rodovej rovnosti v Európe a osobitne preto, že niektoré z tých síl, ktoré sú za takouto negatívnou reakciou, sú zastúpené aj v tejto snemovni. Konzervatívne síly rastú, sú dobre organizované a podarilo sa im presvedčiť stále viac ľudí, že oni sú na tej správnej stránke, strane histórie alebo dejín. To je veľmi nebezpečné. Útoky proti sexuálnym reprodukčným právam sú stále častejšie v Európe. Niektoré krajiny dokonca obmedzujú prístup k antikoncepcii Antigendrové kampane eh, tlačia na potlačenie práv eh, LGBTI. Ratifikácia istambulského dohovoru je pomalá, bolestivá, napriek tomu, že je to najlepší právny nástroj, ktorý máme na boj proti rodovo podmienenému násiliu. Zatiaľ, čo domáce násilie sa rozširuje a stáva sa normou, som znepokojená, že niektorí ľudia si neuvedomujú takúto e, negatívnu reakciu. Domnívajú sa, že feminizmus je prežitok, ale my musíme naďalej e, sa zastávať práv žien a musíme dať právomoci tým, ktorí teraz vyrastajú, aby tento boj viedli ďalej. Ďakujem pekne, pán Jurek, minúta. Ďakujem pekne, vážený pani, vážená pani komisárka, dámy a páni, sú to e, orgány EÚ a nie kritici istambulského dohovoru ktorej zavádzajú verejnú mienku a ja myslím e, úrady EÚ a komisárku, pretože ona tu bola oficiálne. Článok 14 dohovoru hovorí o tom, že školy budú používané na to, aby podporovali atypické sexuálne úlohy, sexuálne teda úlohy. E, e, rodičia musia jasne povedať nie takémuto zaobchádzaniu. V tomto článku sa hovorí, že školy majú ďalej vykoreniť tie tradície a zvyky, ktoré podporujú typické stereotypné úlohy žien. Možno Odisea musí, budeme musieť e, zakázať, e, pretože Penelope čakala na svojho manžela príliš dlho. Ako je možné povedať, že krajiny, ktoré neschválili e, dohovor, tolerujú nejakú agresiu? Nie je to vaša krajina, je to Nemecko alebo Česká republika, kde sú takéto, takéto problémy netreba s dešpektom pristúpať k krajinám ako Bulharsko, ktoré sa vyjadrili, že nechcú takéto, nechcú takúto dohovor. Ďakujem pekne vám, predseda. My zažívame istý rozpor e, v rámci e, tohto. Je tu na jednej strane silné feministické hnutie, ktoré bojuje proti sexistickému patriarchálnemu násiliu a potom je tu inštitucionálny rámec, e, ktorý vážne teda ohrozuje takýto pól. Ja mám na mysli aj moju krajinu, neviem, či komisárka vie o tom, že v rámci výboru FEM sme si vypočuli niektoré hlasy feministiek, takisto e, aj predstaviteľov Medzinárodnej organizácie pre ženy, e, ktoré sú vystavené útakom aj lokálnych e, úradov, nie sú uznávané. Na pôde tohto parlamentu boli uznané v rámci správy o genderovom mainstreamingu aj v Taliansku bol priestor na stretnutie pre takúto delegáciu a hovorili sme o interrupcii. Takisto chceme nastaviť dobré práva pre e, rodiny, pre ženy a 8. marca opäť počas protestov budeme túto vec spomínať a budeme sa zazvať za práva. Pani komisárka, nech sa páči. Yes, uh, members, uh, let me by saying... Drahé poslanky, poslanci, na záver chcem povedať, že som vďačná za podporu e, tejto snahy podporiť práva žien. Chcem len v rýchlosti e, reagovať na dve